Maldivách. Najprv dávam slovo pánovi Mimicovi. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci. Vláda Maledív prijala dôležité kroky, aby prijala legislatívu proti domácemu násiliu, obchodovaniu s ľudskými bytostiami, právo na informácie, ako aj na zlepšenie sociálneho zabezpečenia, vzdelávania a zdravotníctva. Európska únia víta tieto opatrenia. Avšak e, toto bude e, narušené, ak vláda nepríde, nepríjme okamžité opatrenia na obnovenie zdravia demokracie a znovu zadenie demokratických princípov, na ktorých je demokracia založená. Demo- Maledivy sú mladou demokraciou od prijatia novej ústavy a zavedenia volie v roku 2008 sme zaznamenali nerovnaký vývoj. Bol tu transfer právomoci, kontroverzný, v roku 2012. Nešovanie dolosti hlašovalo výhľady na pokrok na Maledivách. Nuša zvolenie prezidenta Našída ešte zhoršilo situáciu. Pán Našit bol zatknutý e, podľa zákona o terorizme e, kvôli údajnému únosu hlavného sudcu v roku 2012. E, predstavitelia misie aj Norska a Švačiarska vydali komunike o znepokojení z procesu na ktorom nebal právna zástupca po odsúdení na 13 rokov eh, väzenia 13. marca tohto roka Európska únia vydala ďalšie stanovisko, ktoré spôsobilo záva, v ktorom položila závažné otázky o spravodlivosti, nestrannosti postupu a nezávislosti súdnictva. Tieto vyjadrenia zdôraznili význam rešpektovania demokratických princípov, ústavy, právneho štátu, práva na spravodlivý proces a nezávislosti súdnictva. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a zdôrazniť význam týchto princípov. Sú to princípy, na ktorých je vybudovaná Európska únia. A my ostávame presvedčení o ich význame pri realizácii odôvodnených snách ľudí o demokraciu vo svete. Občania Malediev nie sú žiadnou výnimkou. Je dôležité, aby vláda začala konať a preukázala angažovanosť, dodržiavanie slobody zhromažďovania a prejavu. Dôležité, aby ľudia mohli vykonávať aktivity bez zastrašovania štátu a to je pre demokraciu na Maledivách kľúčové. No a rovnako nezávislé orgány ako Komisia pre ľudské práva a volebná komisia musia zohrávať dôležitú úlohu pri budovaní a udržiavaní demokracie. Musia vykonávať svoje ústavné úlohy bez strachu zo sankcií. Slobodné médiá tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri umožnení verejnej kontroly vlády. Vláda sa musí snažiť odstraňovať právne obmedzenia nezávislosti médií a zaistiť, aby akékoľvek útoky na médiá boli náležite vyšetrené a aby páchatelia boli spravodlivo súdení. Vysoká predstaviteľka myšla vyslať pozorovateľa na akékoľvek odvolanie pána Našida. Vysoká predstaviteľka a podpredsednička komisie ponúkla a, právneho experta nielen na E, preskúmanie prípad, tohto prípadu a tiež na revíziu legislatívy, postupov, e, praxe súdnictva a fungovania súdov. Dúfame, že to zdôrazní tej oblasti, kde rešpektovanie právneho štátu by sa dalo ešte zlepšiť v súlade s ústavou z roku 2008 a ďalšími relevantnými zákonmi. Na tomto základe orgány Malediu a Európska únia budú mať dobrý základ ďalšej spolupráce pri budovaní právneho štátu. Nie sú to nie sú to či na obavy už je, sú dôkazy o tom, že islamskí extrémisti, extrémisti e, rekrutujú nových ľudí Európska únia chce pomôcť orgánom Malediu pri riešení príčiny radikalizácie, ale skutočný pokrok bude závisieť v zásade od vlády a jej opatrení a aktivít na zaistenie toho, aby politický systém na Maledivách bol v čo najlepšom stave. Ďakujem pekne za Ďakujem pekne pánovi komisárovi a teraz za jednotlivé politické skupiny, najprv za EPP, pán Štýr. Minúta 30. Hvala predsednice. Kada govorimo o Maldivama... Ďakujem pekne, pani predsednička, keď hovorím o Maldivách, tak práve vec, ktorá väčšinu Európanov napadne, je raj na zemi. Ale miestne obyvateľstvo žije v úplne iných životných podmienkach a ich životná úroveň nedele klesá. Mohamed Našit, bielý prezidenta Maldiv, je teraz uväznený na 13 rokov. A toto kladie mnohé otázky o demokracii v tejto krajine. Bez toho, aby som zachádzal a zaobral sa otázkou jeho viny alebo neviny, mali by sme trvať na, práve na spravodlivý súdny proces. Európska únia zohrávala kľúčovú úlohu v roku 1998, začala demokratizácia, kde boli prvé demokratické voľby po 30-ročnej diktatúre Avšak v roku 2012 prvý demokraticky zvolený prezident Našita rezignoval za zatiaľ nevyjasnených podmienok. Orgány, teraz autokratické, pokračujú cestou demokracie a zdá sa, že sú naklonené islamistickým tendenciám. No a preto Európa potrebuje žiadať viac demokratizácie tejto krajiny a ja týmto žiadam vysokú predstaviteľku, aby sa snažila dosiahnuť tento cieľ. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Hovit na minútu 30 za S plus D. Ako podpredseda tohto parlamentu pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou ehm, sa lutujem, že musím podporiť uznesenie ohľadom tohto krásneho ostrova, ktorý bojuje proti klimatickým zmenám, ale nemôžem ostať potichu, keď sa porušujú ľudské práva. A my nechceme e, sa vyjadrovať k prezidentovi. On je ale držaný vo väzbe a bola mu, bola mu e, odopretná lekárska starostlivosť. A my, nebudem, my musíme brániť aj jeho právo zúčastniť sa v budúcich voľbách. Je obvinený z hrozných e, teroristických činov a boli tam pozorovatelia Amnesty International a e, tí sa vyjadrili tak, že e, sú tam obrovské protesty obyvateľstva aj tlače. on bol, ale OSN by nemalo mlčať pri takýchto hrozných obvineniach. A taktiež ani moja krajina, pretože sme členom Commonwealthu. A je ironické, že minister pre cestovný ruch otvorene e, priznáva, že vie e, teda niečo o vraždách e, žurnalistov. A mali by sme tlačiť na zmenu Maledy by sú možno len bodkov v oceáne, ale my nebudeme stáť so založenými rukami, e, keď sa porušujú ľudské práva. Ďakujeme pekne. Teraz dávam slovo pánovi Tanokovi na minútu 30. Ďakujeme. Je to krajina, ktorá je najlepšie e, známa pre svoj cestovný ruch. Bohužiaľ, situácia na Maledivách sa e, zhoršuje, narasta tam miera sal- po salafizmu a taktiež sú tam zatýkaní e, mierumilovní e, protestujúci ľudia a taktiež sú tam zatvorení do väzenia opoziční politici. Mohamed al-Naši, ktorý bol prvým demokraticky zvoleným prezidentom Maledi, urobil e, toho v minulosti pre tento ostrov e, veľa, e, čo sa týka boja proti klimatickým zmenám, boj proti záplavom a tak ďalej. A ten prechádza procesom, súdnym procesom, ktorý neodpovída medzinárodným štandardom. Takže my vyzývame e, vládu Maledív, aby okamžite prepustili z väzby bývalého prezidenta Našída a aby taktiež teda napravili podmienky v rámci svojho súdnictva v rámci ša- práva šaria teraz je možné uložiť trest smrti aj e, mladistvým a maloletým. To v nás vyvoláva e, veľké obavy. Narastá tam radikalizácia v tejto krajine. Taktiež toto má vplyv aj na európsky, e, európskych turistov, ktorí chcú zamieriť do tejto destinácie. A dúfam, že tá situácia to, sa čoskoro zlepší. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Ješáke na dve minúty. You, Ďakujem, kolegovia, pani predsednička. Minulý mesiac prezident Naši, ktorý je prvým demokratickým zvoleným prezidentom na Maledivách, bol odsudený k 30 rokom vo vezení. Vyzerá to tak, že ten súdny proces je politicky motivovaný. My vyzývame maldivské úrady, aby dohľadli na to, že e, ten súdny proces sa bude riadiť e, e, príslušnými štandardami, že pán Našil bude mať prístup právnikovi aj k lekárskej starostlivosti, ktorú potrebuje. Maladivy sa vydávajú cestou, nepokojovou cestou porušovania ľudských práv. Máme tam taktiež vraždu e, novinára, ktorá zatiaľ nebola objasnená. Narastá tá miera džihadizmu, taktiež tam e, verbuje tzv. islamský štát vo veľkej miere. A to je veľmi znepokojujúce. A mnohí turisti si užívajú e, svoje, svoju dovolenku na Maledivách, ale my ich musíme varovať pred nest, rizikom nestability na na malé divách A dúfame taktiež, že okamžite bývalý prezident mu prejde spravodlivým súdnym procesom. Ďakujeme pekne a teraz má slovo pán Košo Permuj na jednu minútu, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Na malé divá máme zatknutého eh, prezidenta, sú tam zatknutí taktiež eh, protestujúci ľudia, porušujú sa tam ľudské práva. Všetko toto musíme odsúdiť a odsudzujeme to, ale je treba hovoriť aj o využívaní ľudských práv pri eh, podpore geopolitických a obchodných záujmov, pretože dvojitý meter nie je dobrý. Takže pokiaľ chceme byť spravodliví, tak ku všetkým. Analizujme vojny, v ktorých sme sa zúčastnili. Irak, Líbia, destabilizácia Sýrie pretože v niektorých prípadoch ľudské práva sú ospravedlením preto, aby e, Európa bojovala proti e, obchodným blokom. A v tomto prípade tu osudzujeme vládu, ktorá podporuje čínske plány e, námornej hodvábnej cesty proti teda Obamovu plánovi. Takže bez nejakých dvojitých výkladov. Je treba začať tým, že pôjdeme príkladom. Čo robila Európa e, napríklad v Hondurase v roku 2009? Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo má teraz pani Lambert na minútu 30. Nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem, pani predsednička. Hovorím za svoju skupinu politickú skupinu, ale taktiež predsedám delegácií do juhovýchodnej Ázie, vrátane Maldiv. Je to krajina, ktorú sme mnohokrát navštívili, aj potom, čo tam bola tsunami a potom, čo, bola, čo sa diskutovala, diskutovalo o novej ústave. Bol to proces, ktorý sme podporovali. Takže je to mladá demokracia. A videli sme tam veľmi vitalý pokrok, ale aj veľkú mieru napätia keďže tieto nové inštitúcie si hľadajú svoje miesto v tom novom systéme. A pán prezident Našin hral určitú úlohu v všetkých týchto zmenách, ale EÚ taktiež vyjadrila svoje obavy, keď on, keď bol prezidentom, nariadil zatknúť jedného sudcu, to potom malo určité odozvy. Čo sa týka tých nedávnych udalostí, tak tie nás znepokojujú. Vidíme tam nové obvinenia bývalého prezidenta v rámci teda protiteroristického zákonu. Ale v ústave taktiež stojí právo na spravodlivý súd. Videli sme tam e, taktiež e, zmeny v legálnych postupoch. Vôbec tam ne- nemal čas v podstate si pripraviť svoje odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. A je ťažké uveriť, že to bola len náhoda ja tu stalo všetko naraz. Európsky parlament chce ústavné záruky na Maledivách, chce, aby tam nadiaľ ostali v platnosti pre všetkých rezidentov, pre všetkých občanov. Je to zásadné pre pokrok na e, tomto malom ostrovnom štáte, ktorý je ohrozený klimatickými zmenami. Ďakujem. Ďakujem. Pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Mohamed Nasheed, bývalý prezident Malediv bol pred mesiacom a pol zatvorený, zatknutý 18 krát za 25 rokov. A dnes je považovaný za symbol demokracie v tejto krajine. Po rokoch nenasilnej opozície v exile Našica v roku 2008 stal prvým voleným prezidentom Maldív, čím sa zastavilo, čím sa skončilo 30 rokov autokratického režimu Mahduma Abdullah Gajuma. E, slobodné voľby boli dôležitým krokom pre demokratizáciu krajiny. Žiaľ, ako to vidíme dnes, nestačilo to. Politická situácia na Maledivách je skôr je väčšmi než znepokojivá, pretože štátne inštitúcie sú silne spolitizované, vrátanie súdnictva. Obvinenia z terorizmu a odsudenie Našina na 13 rokov väzenia to sú jednoznačné známky toho, akým spôsobom sa súdnictvo využíva zo strany politickej moci. Rodina v Gajum má opätovne v rukách moc v štáte E, vzhľadom na rodinné prepojenia. Jeho dcera je ministerkou zahraničných vecí krajiny. Z politického hľadiska vyzerá tá situácia tak, že sa veľmi vzdialuje od demokratického režimu, ktorý si občania chceli zvoliť vo voľbách v roku 2008. Ďakujem. Ďakujem, pani Moska. Ďakujem, pán predseda. V mnohých častiach sveta sme svedkami toho, že základné hodnoty sa rozpadajú a my ako Európske spoločenstvo nemôžeme zostať nečinní. Inštitucionálna kríza na Maledivách ehm, podrýva základy právneho štátu. Z toho dôvodu musíme venovať pozornosť predovšetkým znovu vybudovaniu pokojného stavu a demokracie. Je potrebné, aby polícia chránila slobodu vyjadrovania sa pre opozíciu a aby boli súdy odpolitizované. Takisto žiadame, aby naša delegácia na Sri Lanke a Maledivách monitorovala túto situáciu a poskytovala pani Mogherini všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sa ďalej rozvíjali bilaterálne vzťahy s cieľom posilniť demokraciu a základné práva a slobody na Maledivách. Ďakujem, pán Fonzolika. Ďakujem, pani predsednička. Je jasné, že Maledivy už nie sú len rajom pre turistov. Stali sa miestom, kde je čoraz väčšia hrozba fundamentalizmu, spolitizovaného súdnictva a podrývania ľudských práv a demokratických zásad. Eh, súd prezidenta je prejavom tohto nefunkčného stavu demokracie tento tzv. súdny proces e, absolútne nezodpoveda zásadám spravodlivého súdneho procesu, ale ani ustanoveniam Maldivskej ústavy. Musíme teda podporovať demokraciu, správne riadenie, podporovanie kľúčových inštitúcií a riešenie základných víziev. Je dôležité, aby sme nadalej zohrávali úlohu v demokratickej transformácii krajiny tým, že budeme vyzývať na zastavenie násilia proti mierumilovným um, demonstrantom a takisto musíme naliehať, aby si Maledy vyplnili svoje medzinárodné záväzky. Ďakujem. Ďakujem. Dostali sme sa teraz e, na koniec nášho zoznamu jednotlivých e, rečníkov a pristupujeme k procedúre Catch the Eye. Som rád, že môžem dať slovo každému, kto požiadal slovo. Pán Kukan. Ďakujem veľmi pekne. Minulý rok som bol vedúcim volebnej misie, ktorá pozorovala voľby na Maledivách. Voľby prebehli pokojne a vysokoprofesionálnym spôsobom. Napriek tomu spolitizovaný najvyšší súd eh, menej než dva týždne pred voľbami uh, stiahol z komisie, z volebnej komisie dvoch predstaviteľov opozície, čo e, ohrozilo nezávislosť volebnej komisie. Rok na to e, takisto dochádza k mnohým problémom v súvislosti s prezidentom Našinom. Každá demokratická krajina musí rešpektovať zásady právneho štátu, ktoré sú založené na spravodlivom súdnom procese. S našidom tomu tak rozhodne nie je. Preto podporujem iniciatívu, aby sme vyslali pozorovateľov na súdny proces, súdne konanie s pánom dom v prípade, že by sa rozhodol odvolať. Ďakujem, pán Marias. Η σύλληψη στις 13 Μαρτίου του Μουχάμετ Νασίδ, του πρώτου... Μουχάμετ Νασίδ bol prvým demokraticky zvoleným vedúcim predstaviteľom eh, Maldív bol eh, zaistený a odsudený k 13-ročnému trestu odňatia slobody. Je to eh, vrcholný prijav nedostatku demokracie v tejto krajine. Viaceré rozhodnutia vlády obmedzujú obyvateľov, občianskú spoločnosť a novinárov je to veľmi e, ťaživá situácia. Najnovšie udalosti svedčia o tom, že e, táto krajina potrebuje rozsiahle demokratické reformy. E, potrebujú obnoviť demokraciu, právny štát a rešpektovať slobodu prejavu, prejavu a slobodu združovania. E, Malta napokon musí e, zastaviť cudzých e, vojakov a e, džihadistov a obnoviť slobodu tlače a právny štát. Ďakujem pekne, pán Jakobčič. Ďakujem, e, vážna pani predsedajúca. Európa urobila veľmi veľa pre Maldívy a to e, vo viacerých ohľadoch, aj e, v ekonomickom, kultúrnom a politickom smere. Keď e, hovoríme o tom, čo vieme, o tom, že ústava z roku 2008 otvorila novú stránku v dínach tohto štátu, zároveň o tom, hovoríme aj o tom, čo všetko robila Európa pre tento štát. Avšak táto demokracia mala krátku životnosť Nechcem e, e, tu hovoriť o tom, či e, súčasné vedenie krajiny má pochopenie pre Čínu alebo islám. Treba si uvedomiť však tú skutočnosť, že bývalý prezident má právo na spravodlivé súdne konanie, na lekárskú pomoc a mali by sme otvorene vyhlasiť, že tento človek má právo na ochranu. Pán Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je to veľmi znepokojujúce. Táto informácia o Maldivách sa neobjavuje v turistických sprievodcoch. To, čo sa deje s bývalým e, prezidentom e, krajiny, e, odsudeným na 13-ročné väzenie, v dôsledku súdneho procesu, ktorý e, viaceré medzinárodní pozorovateľa nazvali fraskou a politicky inscenovaným procesom. Tisícky obyvateľov prejavili svoj e, súhlas v hlavnom meste tohto štátu avšak e, došlo k zatýkaniu viacerých novinárov, e, boli zastrašovaní, aby nepísali o týchto udalostiach. V súčasnosti krajina sa vybrala iným smerom a znovu zavadza trest smrti. Zatiaľ, čo my v Európskej únii e, sme proti tomuto barbarstvu mladí vytrpia klimatickými zmenami, nesmieme zabúdať aj na túto skutočnosť. To znamená, že musíme jasne povedať novej vláde, že stav demokracie a právny štát e, nie sú e, len možno alternatívou. Musíme pevne braniť e, demokraciu. Ďakujem pani predsedkynia za možnosť promluviť. Pani predsedajúca za túto možnosť vystúpiť. Ja osobne by som chcel podporiť všetkých predrečníkov, ktorí sa vydelili e, o situácii na Maldivách. E, e, ten proces, ktorému bol podrobený bývalý prezident Našid, nepochybne nesplňa žiadne z relevantných kritérií spravodlivého súdneho procesu. Otázka radikalizácie Maldív by nepochybne mala znepokojovať Európsku úniu. Mali by sme povedať, povedať všetkým turistom, ktorí smerujú do tohto ostrovného štátu, že turistické vnímanie tohto štátu nezodpoveda realite e, a ktorej žijú obyvateľe tejto krajiny. Mali by sme podporiť e, snahou vysokej predstaviteľky Mogheriniovej a ďalších činiteľov Európskej únie E, e, v tom, aby e, tento štát dnes išiel cestou ISIS. Ďakujem veľmi pekne. Ukončili sme rozpravu v rámci postupu Catch the Eye. A teraz odovzdávam slovo predstaviteľovi komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážna pani predsedajúca. Stení poslanci, ďakujem pekne za túto rozpravu, ktorá jasne prejavila, že podporujete demokratický proces a um, že podporujeme rešpektovanie právneho štátu. E, záverom by sme chceli povedať, že budeme naďalej veľmi e, úzko e, a presne monitorovať situáciu na Maldivách. Európska služba pre vonkajšie aktivity a Európska delegácia na Sri Lanke, ktorá je akreditovaná aj pre Maldivy, bude pravidelne E, e, e, zostávať v styku s úradmi a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a ďalšími subjektmi. Očakávame, že maldívska vláda príjme politické a právne ponuky Európskej únie. Právnici Európskej únie poskytnú Únii a Maldívskej republike začať dialog o stave súdnictva v tejto krajine. Európska únia bude naďalej pozorne sledovať eh, záležitosť islamskej eh, radikalizácie, eh, ktorá je v stredovodom pozornosti nášho programu. Európska únia bude naďalej pomáhať Maldívam a obyvateľom tejto krajiny budovať pevnú demokraciu, ktorá bude rešpektovať základné práva. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a angažovanosť tejto záležitosti. Ďakujeme za toto vyjadrenie a chcem oznámiť, že máme tu e, doručených 7 podnetov k záveru debaty a tým končím rozpravu. Hlasovanie sa bude konať zajtra. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu.